od skupín EPP a EFD som dostal nominácie na členov výborov a delegácií. Zoznam týchto nominácií bude v zapisnici z tohto sednutia. Ak dokonca e, schválenia tohto, tejto zápisnice nebude vznesená žiadna námietka, tak budú tieto nominácie považované za schválené. Ďalej vám oznamujem, že som v stredu podľa článku 74 rokovacieho poriadku podpísal